ešte nepočuli, že, sa dne, že dnes došlo k e, nešťastiu na juho Sicílie lode plnej utečencov, pri ktorej došlo k strate niekoľko stoviek životov. Chcem povedať, že my ako parlament by sme mali o tejto udalosti, jednej z mnohých, ktoré sa opakujú už celý rok, že sme veľmi znepokojení touto udalosťou, pozorne sledujeme tento vývoj a budeme bojovať o to, aby nedochádzalo k takýmto tragédiám na našom kontinente. Dobre.